Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kolegovia, navrhujem, aby sme začali schôdzu. Please take your seat. Láskavo sa usadte, prosím. Quiet. <laughs> Please. Prosím, láskavo ukončite svoje rozhovory. Najskôr prebehne testovacie hlasovanie. Ak sa nemýlim, vaše kartičky sú už vložené do hlasovacích zariadení. Môžeme preto vyskúšať, či bude teraz e, hlasovanie fungovať. E, pýtam sa, teda hlasujeme o tom, či ste pripravení na trojhodinové hlasovanie. Uh, uh, thank you. I close the vote. Konec hlasovania. Vynikajúce výsledky. Ďakujeme, väčšina je pripravená na toto trojhodinové hlasovanie, takže skončíme o jednej, pravdepodobne. Máme tu faktickú poznámku od pána Tamburano. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, vzhľadom na zložitosť hlasovania o energetickej únii, väčšina bodov, ktoré musíme revidovať, je dosť zložitá. Chcem sa preto obratiť na vás, pán predseda, či by ste súhlasili s tým, aby ešte predtým, ako prebehne záverečné hlasovanie, aby sme dostali k dispozícii 5 až 10 minút, aby sme sa mohli medzi sebou dohodnúť, aby sme preskúmali výsledok úpravy textu drahý priateľu, zrejme bude už veľmi neskoro. Ja navrhujem, aby to boli 2 až 3 minúty, nie 5 až 10 minút, rozhodne nie. Takže 2 až 3 minúty. Prestávka teda bude, ale o mnoho kratšia. Je mi to ľúto. Z pravidla sú to 2 až 3 minúty, pretože ide o posledný bod v hlasovaní. Takže pristúpme k prvému bodu e, schválenie zoznamu kandidátov na nomináciu ako zástupcovia Európskeho parlamentu v orgáne ACER. Navrhujeme e, za plnú členku pani Romanu Jordán. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. I close the, uh, uh sorry, EPP Za skupinu EPP máte dvoch navyše, prosím. Konec hlasovania. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Uwe Leprich je navrhnutý za náhradníka. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Budem hlasovať o zozname oboch týchto mm, navrhovaných kandidátov, teda obidvoch. A je potrebná absolútna väčšina poslancov na to, aby získali podporu. Otváram hlasovanie o celom zozname, teda oboch kandidátoch. Koniec hlasovania. Za EPP je jeden navyše, prosím. Teraz je to v poriadku. Koniec hlasovania. Schválené 55 hlasov za. Šiesti sa zdržali. Ďakujeme pekne. Teda prvý výsledok je pozitívny. Blahoželáme našim nominovaným kandidátom. Napokon ich ešte potvrdí konferencia predsedov ako kandidátov. Ďalej pristúpime k návrhu správy o dosiahnutí 10-percentných eh, 10-percentného cieľa prepojenia, aby bola sieť elektrickej energie prispôsobená roku 2020. Spravodajcom je pán Kerikson. Kompromis 1, kto je za? Proti? Pardon, minus 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 29, kto je za? Proti? Uveríme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22 za. Teda prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Overíme si to. Overujeme si druhú časť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 23, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, Overíme si 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 42 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 43 za. Proti zdržali sa, zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, overíme si to, 57. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. 76. Konec hlasovania. Koniec hlasovania o návrhu 76 zamietnuté. Kompromis 7a, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 77 za. Proti? Overíme si 77. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté 78 za proti, zdržali sa. Overíme si aj tento návrh 78. Overujeme, nech sa páči. Jeden z EPP je naviac. Konec hlasovania. Prijaté. 91 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za. Chcete si overiť návrh 90? Kompromis 9 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Návrh 106.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 proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 17 za, proti. Prepáčte, hlasujeme o návrhu 17. E, Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté, 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis minus 20, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 167, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 167. Koniec hlasovania prijaté 168 za,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 Koniec hlasovania. Zamietnuté. Mal som teda pravdu. Prvýkrát som mal pravdu, druhýkrát už nie. Kompromis 20a. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté 169 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 187 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, 187. Nech sa páči, hlasujte. I close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 22 za. Proti. Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Kompromis 22. I close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 23. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz návrh 1. Kto je za? Proti? Overíme si to. Návrh 1. Konec hlasovania. Zamietnuté. 2. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa a prijaté. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Jeden za EPP je navyše. Koniec hlasovania. Blahoželáme spravodajcovi, kolegovi Eriksonovi. Prejdeme k ďalšiemu bodu, k veľmi dlhému hlasovaniu. Správa o stratégii na ceste k Európskej energetickej únii. Spravodajcom je kolega Grobarčík. Faktická poznámka, kolega Grobarčík. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu, za vynikajúcu spoluprácu, najmä s tenevými spravodajcami zo všetkých politických skupín. Chcel by som však upozorniť, že pre nás je veľmi dôležité dodržať tie hranice, čo sa týka záväzných cieľov. Kompromis 67b Moment, prosím. 26b. Kompromis 26b. 263 a 265 eh, pre nás je veľmi dôležité, aby sa zamietli tieto kompromisné návrhy, pretože pre skupinu ECR toto je naozaj eh, červená línia, aby budeme hlasovať proti všetkým týmto kompromisným návrhom. Teda prosím, eh, Pochopte toto naše stanovisko a berte ho do úvahy. Ďakujeme pekne kolegovi správodajcovi. Olga Turmes, nech sa páči. Pán predseda, myslím, že nie je teraz v e, tejto chvíli na mieste e, hádať sa o obsahu energetického účinnosti dôležitá pre e, boj proti klimatickým zmenám, pre konkurenceschopnosť e, našej ekonomiky, aby sme e, dokázali odolať ľuďom, ako je pán Putin. Myslím, že je dôležité držať sa stanoviska, ktoré má parlament už dlho a síce to sú silné ciele v oblasti energetickej účinnosti. Ďakujem. Ešte niekto, prosím? Kolega Tamburano. Nemyslím si, že je teraz hodná chvíľa diskutovať o tom. Mali sme k dispozícii celé mesiace, myslím, že by sme mali hlasovať. Ďakujeme. Teda na ceste k Európskej energetickej únii spravodajca dovolíme si vám zablahoželať. Zrejme o niekoľko rokov budete súčasťou polskej vlády. Oni o, o o krátky čas e, spolu ďalším kolegom Meckovičom, ktorý tu teraz nie je, teda a tretím členom polskej vlády pravdepodobne bude kolega Šimanský, Konrad Šimanský. Niektorí si ho možno pamätáte ako plného člena výboru ITRE v bývalom volebnom období, teda bude to vláda ITRE, tak povedia z Polsku. Táto najbližšia vláda blahoželáme všetkým týmto kolegom návrh 249, kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté 256 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté 48 z výboru Endy, kto je za, proti, zdržali sa prijaté návrh 10.16, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 263 za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 265 za? Proti? Zdržali sa Overíme si návrh 265. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania 266 za, proti. Zdržali sa. Overíme, pravdepodobne schválené, ale overíme. 266. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 264 za. Proti. Zdržali sa. Z -z Zamieta sa. Ale veríme 264. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Fajn. Ďalej spolu 251 a 267 identické za, proti zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 450 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme. 450. 450. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Inta 21 za. Proti. Overíme. Inta 21 overíme. Môžete hlasovať. A hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 275 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 297 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Alebo overíme radšej. 297. 297. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 730 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 637 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. a FED 2 za, proti, zdržali sa, schválený. a FED 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. FED 15 za, proti, zdržali sa, overíme, a FED 15 overíme. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujem sa na vrch 343 za, proti, zdržali sa, overíme. 343. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 11 za proti, zdržali sa schválený, kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený, 13b za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 13b, môžete hlasovať elektronicky, overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa kompromis, ale oplatilo sa to opla- overiť, takže ďakujem. 13 A za, proti, zdržali sa, schváluje sa. 415 za, proti, zdržali sa, overíme. 415. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 416 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 447 za Proti? Zdržali sa? Schválený. Dobre, overíme. 447. 447 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ale bolo to tesné. 432 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 432. 432. Môžete? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa schválení. Dodatok 1 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. ADD 1. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A teda 2 za. Proti. Zdržali sa. Overíme tiež. Prepačte. Takže dodatok 2, ADD 2. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz pozmeňte návrh 476 za Proti? Zdržali sa. Overíme tiež. 486. Uzatváram hlasovanie. Kompromis 17a za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Inta 6 za proti, zdržali sa schválení, inta 11 za, proti, zdržali sa schválení, 12 za, proti, zdržali sa schválení, 15 za, proti, zdržali sa schválení, 17 za, proti, zdržali sa schválení, 13 za, proti, zdržali sa schválení, pardon, zamietnutý, inta 13 ešte raz za, proti, overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Inta 16 za. Proti. Zdržali sa. Musíme to tiež overiť. Inta 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 18 za, proti, zdržali sa schválení, 10 za, proti, zdržali sa schválení, ale radšej overíme. AFED 10, môžete hlasovať. Hlasujeme AFED 10. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. 497 za, proti, zdržali sa, schválený. 504 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 502 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, alebo, dobre, 502 overíme. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. Mali ste pravdu. Ďakujem vám. 506 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 506. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 503 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 500 za. Proti. Zdržali sa schválený. 499 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 499. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. Teraz 501 za. Proti? Zdržali sa? Vôbec sa nehlasovali. Takže 501 ešte raz za. Proti? Zdržali sa schválený. 507 za. Proti? Zdržali sa schválený. 507. Dobre, takže overíme 507. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. 793 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 511 za. 511 za. Proti. Zdržali sa? Schválený. 1050 za. Proti. Overíme. 1050. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 513 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 515 za. Za. 515 proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 517 za. Proti. Overíme. 517 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 519 za, proti, zdržali sa, overíme. 519, overíme elektronicky, môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ďalej. Kompromis, alebo ešte 516 516 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 516 sa overuje. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 526 za proti, zdržali sa schválení. 521 za, proti, zdržali sa schválení. 523 za, proti, zdržali sa, overíme. 523. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 529 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 569 za, proti, zdržali sa, schválený. 573 za, proti, zdržali sa schválení, 574 za, proti, overíme, 574, overíme, môžete, uzatváram hlasovanie, schváleným. 575 za, proti, zdržali sa, Overíme tiež. 575. Uzatváram hlasovanie. Aj zamietnutý. 565, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, Zdržali sa. Zamietnutá. Ďalej. 620 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 21B za. Proti. Zdržali sa. Overíme elektronicky. Kompromis 21B. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 21a za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 647 za. Proti Overíme. 647 overujeme elektronicky. Už otváram hlasovanie. Schválený. 301 za. Proti. Overíme. Overíme 301. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. To znamená 633 teraz. Prvá časť 633. Prvá časť za, proti, zdržali sa, alebo overíme. 633 prvá časť. Uzatváram hlasovanie. Schválené, takže 629 za. Proti. Overíme. 629 overujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kolegovia, prosím, zdvíhate poriadne ruky, pretože zle vidím, ako hlasujete. 852 za, proti, zdržali sa, overíme. 852 overujeme elektronicky, uzatváram hlasovanie. Schválený. 638 za. Proti. Zdržali sa. Overujem, pretože nezdvíhate poriadne ruky. Ja potom nevidím. 638. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 26, 23, kompromis 23 za, proti, zdržali sa, bol prijatý. It's nothing with alcohol. It's, um... Už nie je to nič s alkoholom. You can check if anybody wants wish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 Kontrola hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 654 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 669 za. Proti zdržali sa prijatí. 670 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 670 overujeme. 670. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 672 za. Proti. To si tiež overíme. 672. Overujeme si hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 677 za, proti, zdržali sa kontrola, 677. I the door. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 675 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 675. Hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. 680 za, 680 za, proti, zdržali sa ťažko povedať. 680. hlasovanie je otvorené. I close the vote. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 688 za, proti, zdržali sa prijatí, 684 za, proti, zdržali sa prijatí, 685 za, proti, zdržali sa prijatí, 1160 za, proti, zdržali sa prijatí, 1161 za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté, ale overíme si to. 1161 I close the vote. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 6, 8, 7 za. Proti zdržali sa prijatí. 8, 0, 6 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 24 za. Proti zdržali sa prijatí. 806 bol prijatý. Takže nemám prejsť na kompromis 24, ale na pozmeňujúci návrh 623. Takže 623. Pozmeňujúci návrh 623 za. 6, 2, po 806 6, za proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme na kompromis 24. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 693 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 717, 7, 727, 720, 724, časť 2. Všetky z nich sú identické, takže 724, časť 2. Takže spoločne 4 pozmeňujúce návrhy za, proti zdržali sa prijaté. 891 za, proti zdržali sa prijatí. 726 za, proti zdržali sa to si overíme, 726 si overíme, 726. I close the Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 725 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 561 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5-5-2 za, proti zdržali sa prijatí, 550 za, proti zdržali sa prijatí, 562 za, 5, 5, 550 bol pozitívny, to znamená, že 621 je bezpredmetný. A teraz hlasujeme pozmeňujúcom návrhu 2 za. Proti zdržali sa prijatý. 5, 6, 3 za. Proti. To si overíme. 5, 6, 3 si overíme. 5, 6, 3. I closed it. Hlasovanie je ukončené. Bol zamietnutý. 5, 5, 3 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 5, 5, 5 za proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme na pozmúci návrh 7, 3, 2. Za, proti, to si overíme, 7, 3, 2. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 7, 3, 3 za proti, zdržali sa. To si tiež overíme. 733, 733, to si overíme. Elektronicky hlasovanie ukončené a bol zamietnutý. Kompromis 26b za, proti, zdržali sa. To si overíme. 26b. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 26a za. Proti zdržali sa prijatí. 27, kompromis 27 za. Proti zdržali sa prijatí. 790 za, proti, zdržali sa, to si overíme, dobre, overíme si to, 790, kontrolujeme 790, hlasovanie je ukončené, prijatý, 794 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 28 za. Proti zdržali sa prijatí. 807 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 811 za. Proti zdržali sa. To si overíme. 811 to si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 808 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 810 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. NV29 za, proti, zdržali sa prijatí, NV28 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 855 za, proti, zdržali sa, to si tiež overíme, 8, 5, 5. Hlasovanie je ukončené. Bol prijatý. 8, 1, 2 za. Proti zdržali sa prijatý. 8, 5, 9 za. Proti zdržali sa zamietnutý. Kompromis 31 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 32 za. Proti zdržali sa prijatý, 881 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. 881. To si overíme. 881. Hlasovanie je ukončené. A to bolo zamietnuté. Kompromis 33 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmienujúci návrh 922 za. Proti. To si overíme. 922. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to prijaté. Kompromis 34 za proti, zdržali sa prijatí. Doplnenie za, proti, to si overíme. Doplnenie I close the vote. Hlasovanie je ukončené a to bolo prijaté. 941 za, proti, zdržali sa prijatý, 942 za, proti zdržali sa prijatý, 971 za, proti, to si overíme, 971 Hlasovanie je ukončené. Bol prijatý. NV 38 za proti, zdržali sa prijatí, NV 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 41, NV 41 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa. To si overíme, NV 42 si overíme, NV 42 Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 55 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme opätovne. NV 55. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 39 za. Proti zdržali sa prijatí doplnenie za, proti zdržali sa prijaté, NV11 za, proti zdržali sa prijatí, NV25 za, proti to si overíme, NV25 Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 36. Pardon, chcete si to overiť? Bolo to jasne prijaté. 35, kompromis 35, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 36 za proti, zdržali sa prijatí. Doplnenie 1 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Doplnenie 2 za, proti, zdržali sa. To si musíme tiež overiť. Doplnenie 2. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. A tentokrát to bolo prijaté. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu. 8, 9, 7 za. Proti. Zdržali sa overíme 897. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 703 za. Proti. To si tiež overíme. 703. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 1-1-1-9 za. Proti zdržali sa. Prijatý. 1-1-2-0 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 1-1-2-1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 977 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 9, 8, 2. Prvá časť bola prijatá, tak prejdeme na 982. 982, Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Prvá časť 982. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Takže prejdeme na druhú časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Tretia časť za. Proti. Kontrola.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 Teraz musíme byť opatrní. 983. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 975 za. Proti. Overíme si tento návrh. 975. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teda nasleduje návrh 980, prvá časť. Kto za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 731. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 37, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej. Toplnok, kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si. Hlasujeme tomto doplnení. Hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. 996, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej. 1002, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 992, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si návrh 992. Hlasujte. Zamietnuté. 995, kto je za? Proti? Overíme si návrh 995, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 993, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 998, kto je za? Proti? Overíme si to. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1003, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1001, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si návrh 1001. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz návrh tisíc, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si tento návrh. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 999, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 994, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 997, kto je za? Proti. Nie je to celkom jednoznačné. Overíme si to. Návrh 997, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zametnuté. Návrh 1004, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 38, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 1015, kto je za? Proti? Musíme si overiť aj tento návrh. 1015. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej 4 návrhy spolu. 1017. tisíc 1019 a 1020. Ide o rovnaké návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. 1026. Kto je za? Všetky tie návrhy boli schválené, teda prejdeme i hneď k návrhu 1035. Ja nemám žiadne vtipné poznámky, aby som vám to trošku uľahčil. Ale teraz prechádzame k návrhu 1035. Kto je za? Proti? Overíme si. Hlasujeme o návrhu 1035. Nech sa páči, hlasujte. I close the vote. Accepted. Accepted. So we Prijaté. 1037, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 1037. Nech sa páči, hlasujte. 1037. I close the vote. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej tran 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej tran 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 100, 1038, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tran 14 na ďalšej strane Tran 14, prosím. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Tran 11, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 12, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Tran 10, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 13, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Overíme si. Kolega, máte neustále zvinutú ruku, tak neviem, ako hlasujete. Tran 13. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. NB36, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. NB37, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Tran. 16, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 1048, kto je za? Proti. Overíme si tento návrh, nech sa páči, hlasujte. Hlasujte. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Tran 17, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Tran 15, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 1051, kto je za? Spolu s návrhom 1052, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 40, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, doplnenie, kto je za? Proti, overíme si, nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme o doplnení ku kompromisu 40. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Doplnenie 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Doplnenie 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Doplnenie 3 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 1, 1, 2, 4, kto je za? Ak si chcete overiť doplnenie 3, dobre, môžeme tak urobiť. Hlasujeme ešte raz o doplnení 3. Nech sa páči, overujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 1124, kto je za? Proti? zdržali sa, taktiež schválené. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 865 kto za, proti. Overíme si návrh 865. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej NB39, kto je za? Proti. Overíme si to. NB39. Prosím láskavo, dvihnite ruky zretelne. Viem, že je to únavné, ale musíme vydržať. Takže prijaté. Ďalej nasleduje návrh 1100. Kto je za? Proti? Zdržali sa a prijaté 1102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 1106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 1101, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 1099, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 43 za. Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 1123, eh, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 1129 za. Proti, Overíme si tento návrh 1129. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. 1127. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 1133. Kto je za? Proti zdržali sa, prijaté. 1132, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 1134, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 1144, kto je za? 1134, dobre, overíme si tento návrh, nech sa páči, hlasujte. I close the vote. Koniec hlasovania. Schválené. 1144. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. 1144. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. 1148 za. Proti. Overíme si aj tento návrh 1148. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1149, kto je za? Proti? Overíme si aj tento návrh 1149. Nie sme rovnakého názoru. Koniec hlasovania. Prijaté. 1156, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 1162 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 215, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. 214. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si návrh 214. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasledujú dva návrhy spolu, 45 a 47 sú rovnaké. To je za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Návrhy 45 a 47, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Kompromis 47. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Návrh 67, kto je za? Konkrétne druhá časť, kto je za? Proti. Overíme si to. Hlasujeme na úru 67 o druhej časti. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 73 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 48 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 49 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 50 za. Pardon, návrh 82 ešte predtým. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 50 za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 86 za. Proti. Overíme si to. Hlasujeme návrhu 86. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 51 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 52 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 117 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 100. 9. Druhá časť, kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 127, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Amen. 125 za, proti, zdržali sa, schválený. 126 za, proti, zdržali sa schválení 129 za, proti, zdržali sa schválení 128 za, proti, zdržali sa schválení 130 za, proti, zdržali sa a je tiež schválený. Ale overíme. Radšej overíme 130. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. Kompromis 54 za, proti, zdržali sa, schválený. 139 za, alebo, prepačte, áno, prepačte, 138 za, proti, overíme. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. 139 za. Proti. stržali sa. Schválený. Ďalej dva dohromady. 140 a 141 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Dva identické pozmeňujúce návrhy. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 146 za. Proti. Zdržali sa schválení. 142 za. Proti. Overíme. 142. Môžete elektronicky. Zatváram hlasovanie. A je zamietnutý. 143 eh, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 144 za, proti. Overíme elektronicky. 144. 144. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 147 a 148 dohromady sú identické za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 149 za. Proti. Zdržali sa. Zamietajú sa. 174 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 176 za. Proti. Zdržali sa. Asi zamietnutý, ale overíme elektronicky. 176. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. 175 za. Proti. Nuž, ten tiež overíme, ale asi tiež zamietnutý. 170. 5 overím elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. Teraz 177. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 55 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 6 sa návrhu dohromady. 155, 156, 157, 158, 159 a 160 sú identické. Za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 172 za, proti, radšej overíme. 172. Uzatváram hlasovanie aj zamietnutý. 173 za, proti, zdržali sa, tiež zamietnutý. 57 za, proti, 57 overím elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. 136 za. Proti. Overíme elektronicky. 136. Uzatváram hlasovanie. A je zamietnutý. Kompromis 56 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmienite návrh 184 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 174 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Samietnutý. 185 za. Proti. Radšej overíme elektronicky 185. Uzatváram hlasovanie. A je zamietnutý. 176 za proti. Rovnaká väčšina zamietnuté. 187 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 188 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 179 za, proti teraz sa to trochu zmenilo, takže pravdepodobne schválny, ale overíme 189 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. Teraz 243. 243. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, je zamietnutý. Teraz kompromis 57 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 58 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací 200 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 59 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa schválení. 92 za, proti, zdržali sa schválený. 83 za, proti, zdržali sa schválený. 216 za, proti, overíme si elektronicky. 216 Uzatváram hlasovanie. Schválený. To znamená, že teraz kompromis 60. Za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 229 za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 61 za. Proti. Zdržali sa schválený. 241 za proti, zdržali sa schválení 242 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 62 za, proti, zdržali sa, schválení. 246 za, proti, overíme 246 Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Prepačte, je schválený, ospravedlňujem sa. Prvý bol zamietnutý, druhý bol prijatý. Teraz 3 a 4 sú identické, takže dohromady, kto je za, proti, Zdržali sa? Schválené. 5 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 9 za. Proti. Zdržali sa schválené. 10 za. Pardon. 10 a 12 dohromady sú identické. Za. Proti. Zdržali sa schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa schválené. 13 za. Proti. Overíme 13. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej 14 a 15 dohromady za, proti, zdržali sa, schválené. Oba sú schválené. A teraz 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A teraz krátka prestávka, pár minút. Very well done, Mr. terrible.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 Eh, eh, Kolegovia, dámy a páni. Takže už to vidím tak, že sme pripravení na konečné hlasovanie. To je menovité hlasovanie. Takže prosím, usadte sa všetci a ja Zahajujem finálne, konečné hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. 47 za. Takže gratulujem kolegovi Grobačíkovi a všetkým tým spravodajcom, vlastne všetkým nám gratulujem, pretože tam bolo skutočne veľa pozmenujúcich návrhov, náročná práca tenových spravodajcov, všetkých vás. Takže ďakujeme za vašu tvrdú prácu. A teraz posledný hlasovací zoznam začlení transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politik dane z príjmov právnických osôb v Únii. Massimiliano Salini je spravodajcom. Um, pokiaľ, teda môžem začať, je to kompromisný pozmeňujúci návrh 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany ALDE. Pani Kalas, chcete predniesť ústny pozmeňujúci návrh? Áno, takže za ALDE by som rada predložila ústny pozmeňujúci návrh ohľadom kompromisu 1 pod 1e. Careful evaluation by sa nahradilo impact assessment, impact assessment pretože careful evaluation, takže pozorné vyhodnotenie, nič také v podstate nepoznáme v rámci európskeho postupu. Takže tam vyzývame k plnej implementácii, ktorá by sa zakladala na komplexnom hodnotení vplyvu. To je tá nová formulácia. Chce niekto proti tomu niečo namietať? Pokiaľ chcete namietať, tak sa musíte postaviť. Takže nikto nič nenamieta, ako vidím. Môžeme teda hlasovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu spolu vrátane ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 13. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 15 za. Proti? Zdržali sa? Pravdepodobne zamietnuté, ale nevidel som porade zdvihnuté ruky. Takže overíme elektronicky. Pozmeňujúce návrh 15. Overíme, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je zamietnutý, ale tesne, veľmi tesne. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený sa 31 za. Lebo druhá časť. Pretože prvá časť odpadla. Takže 31, druhá časť za. Proti. Overíme elektronicky. Pozmeň sa na 31, druhá časť. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. Kompromis 4.2 je za, proti, zdržali sa, schváluje sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, Proti. Zdržali sa. Overíme elektronicky. 48. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. Kompromis 6 sa. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 7 za proti, zdržali sa schválení. Pozmeň sa návrh 62 za, proti. Overíme to. 62. Overíme elektronicky. 62. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 63. V troch častiach. Prvá časť za Proti? Overíme. 63. prvá časť elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť 63 za, proti, držali sa schválené. A tretia časť za, proti, držali sa schválená. 64 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 73 za, proti, overíme, 73 elektronicky, Zatváram hlasovanie, schválené, 75 za, proti, zdržali sa. Schválené, ale overíme elektronicky 75. Probably accepted, yeah. Pravdepodobne to bolo prijaté. Dobre, hlasovanie je ukončené. Prosím, zdvíhajte riadne ruky. Bolo to prijaté 76 za. Proti. Zdržali sa prijaté 80 za proti, zdržali sa prijatí, 82, 81, samozrejme, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, to si overíme, 81, prvá časť, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 83 za, proti, kontrola 83. Skontrolujeme si 83. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 85 za proti, zdržali sa prijatí 86 za, proti, zdržali sa prijatí 87 za, proti, zdržali sa prijatí, záverečné hlasovanie, elektronicky, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 49 za, gratulujeme spravodajkyni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 colleagues, let me inform you that in our agenda... Kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že teraz nasleduje veľmi dôležitý bod TTIP rokovania dohode TTIP, takže ak eh, môžete, tak zostaňte tu, pretože do 13.00 je čas. Yeah, wann habe ich dann diese anderen Leute, diese Supergruppe. Die Suchegruppe hast du Seifeld. Dear colleagues, uh, if you cannot stay with us, please. Kolegovia, ak nemôžete ostať, tak prosím, opustite miestnosť čo najrýchlejšie, aby sme mohli hovoríte v ďalšom bode. Kolega Turmes. Kolega Turmes. Kolega, pán Turmes, ste práve predo mnou. Rád by som začal. Kolegyne, kolegovia. Kolega z SAD Adam. Môžeš požiadať kolegov. Pani Toja, prosím, sadnite si. prejdeme k rokovaniu o TTIP. No, ja by som privítal pána Soumelisa, vedúceho oddelenia pre prístup na trh, energiu a súroviny DG Trade. To je veľmi dôležité oddelenie pre nás. No, my čakáme teraz od vás briefing o 11. kole o rokovania, ktoré sa uskutočnili v Miami v júli 2015. Rokovania, chcem vám pripomenúť, rokovania začali v júli 2013, takže po dvoch rokoch eh, eh, rokovania už trvajú dva roky, 11 ako dokopy, zatiaľ posledné bolo v Miami. A okrem normálnych rokovaní o TTIP tak následujúce kroky sa uskutočnili po poslednom debriefingu komisie na výbore ITRE. Poprvé, drahí priatelia, prosím, komisárka Cecilia Malmstromová sa stretla so, s Michailom Fromenom, alebo Michaelom Fromenom, zastupcom USA vo Washingtone, aby si sa aby zhrnuli stav rokovaní o TTIP a to 5. oktobra 2015 USA spolu s ďalšími 11 krajinami ukončili rokovania o transpacifickom partnerstve. Transpacifické partnerstvo je finalizované pred pár týždňami. Vidí sa, že obchodná dohoda EU-USA bola pozastavená sa kvôli tým zrýchleným rokovaniam o TPP. TPP výbor by si rád vypočul závery o rokovaniach TPP. Takže to znamená to transpacifické partnerstvo. Na začiatkom októbra mali dopad na rokovania o TTIP pozitívnym spôsobom alebo negatívnym. Ako vnímate tento problém, pretože pre nás je to dôležitá otvorená otázka. Takže TPP bolo pred pár týždňami ukončené a my vás teraz čaká možno ďalšie kolo rokovaní. Takže ak vás môžem požiadať, máte slovo. Áno, dobrý deň. Želám všetkým. E, ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste nás pozvali na to, aby sme vás informovali o, o poslednom kole rokovaní TTIP. Ako ste povedali, toto je 11. kolo a uskutočnilo sa e, v priebehu dvoch týždňov o týždni 12. 12. oktobra a týždni 19. oktobra. Niektoré zasadnutia sa konali vo Washingtone, ale väčšinou v Miami. Takže toto 11. kolo bolo dobrým kolom, Tvrdo sme pracovali, no a umožnilo to pokrok a zintenzívnenie rokovaní v mnohých oblastiach. Už som povedal, že dôležitejšie bolo boli rokovania o prístupe na trh. Skutočnila sa výmena názorov o revidovaných tarifných ponukách z USA a Tarifnej línie 97% už je jednaných ich eh, ponuky. Je to vyvážené. Pôvodné ponuky, tam bola nerovnováha nižším pokrytím navrhovaným z USA a EU, A samozrejme je dôležité mať, než eh, bola nastolená, rovnováha. Počas tohto kola rokovaní sme tiež hovorili a vymenili si návrh z USA pre špecifické produkty, pre priemyselné produkty a miesto pôvodu, čo je tiež veľmi dôležité, keďže toto bude určovať, ako sa dajú uplatňovať preferencie, bude to tiež súčasťou dohody. Už na strane prístupu na trh, druhý pilier v clách sú služby, sú revidované a vymenili sme si revidované ponuky služieb na prehlbenie diskusí o príslušných revidovaných ponukách a postúpiť konsolidácii daní podovaných na služby. No a tretí pilier prístupu na trh a komponenta Ďakovanie TTIP sa týka samozrejme verejného obstarávania, čo je veľmi dôležité pre EÚ a chceli pripraviť pôvodné ponuky pre verejné obstarávanie, čo samozrejme je plánované na október. Predseda Buzek hovoril o stretnutí Romera a komisárky Malmstromovej no na tomto stretnutí sa dohodli na výmene ponúk na verejné obstarávanie do februára budúceho roku a my sme použili to na prípravu túto výmenu. Takže potovne hlavným bodom bol prístup na trhu a v každom eh, komponente to boli celá služby a verejné obstarávanie. A samozrejme, diskusie sa viedli aj o regulačnej, regulatórnej dimenzii T-typu, diskusie o rôznych sektoroch, ktoré prílohy o regulačnej spolupráci mohli byť dohodnuté a prijaté. A interpelo sa, čo je reálne regulatórnej spolupráci v týchto sektoroch. A samozrejme, diskusie, ktorá nemá vplyv ani na úroveň ochrany, ktorá existuje v príslušných eh, nariadeniach, ani na spôsob, ako regulujeme vo eh, verejnej politike, v štátnej politike. No a čo sa týka eh, pravidel, tak v tomto 11. kole dôležitým zmenou bolo predloženie návrhu EÚ týkajúceho sa udržateľného rozvoja, to je tiež to počas tohto kola. A skutočnili sa prieskumné diskusie ohľadne tohto návrhu. Takže všetky tieto otázky sa prediskutovávali čas tohto kola a jedna otázka, o ktorej sa počas týchto rokovaní nehovorilo, sa týka ochrany investícií. Ako viete, komisia predložila návrhy na ochranu investícií, ale v rámci tohto kola rokovaní tieto návrhy ešte stále boli v procese diskusí s Európskym parlamentom a členskými štátmi a preto sa o tejto téme nehovorilo počas tohto 11. kola. Takže toto je taký, taký komplexný obraz a možno ešte k dvom oblastiam špecifickejších, ktoré zaujímajú tento výbor a to sú malé stredné podniky a súroviny. Malé a stredné podniky, viete, že hovoríme o zaradení kapitoly eh, o malých a stredných podnikoch do TTIPu. No a to poprvýkrát, keď Budeme mať tiež osobitnú kapitolu obchodnej dohode o malých a stredných podnikoch. No a počas tohto kola e, sa hovorilo o dvoch aspektoch, ktoré súvisia s touto kapitolou. Institucionálna dimenzia a e, zdieľanie informácií. Tretí aspekt sa týka viac e, vlastnej spolupráce v otázkach malých a stredných podnikov. Tomu, že je dohodnuté na základe dobrej spolupráce, ktorá existuje medzi našimi kolegami v DG Grow. No a preto sme sa sústredili na dva ďalšie aspekty. Inštitucionálna dimenzia, a to je samozrejme v štruktúre v kapitole o malých a stredných podnikoch je dohoda, že v rámci dohod bude zriadený, zriadené zriadený výbor, ktorý sa bude zaoberať malými strednými podnikmi, ale aby zaistila dobré interakcie medzi tými ostatnými. Ste mi dohodli, pretože no, samozrejme malé stredné podniky musia vedieť, ako využívať a, v súčasti dohody potrebujú štruktúru, ktorá pomôže interakcii. V tejto oblasti sme postúpili, diskusie boli vynikajúce, keď neboli finalizované. No a tretí aspekt, to je zdieľanie informácií, ktoré sa týka toho, aké informačné nástroje vzniknú na to, aby malé a stredné podniky e, mali a e, budú mať k dispozícii, aké požiadavky musia spĺňať, aké sú podmienky. No a diskusie stále nie je presná dohoda o e, obsahu informácií ani na platforme, kde by sa tieto informácie mali sprístupňovať malým a stredným podnikom. Takže toto je otázka, ktorá si bude vyžadovať ďalšie diskusie. My, Európsku stranu, by sme chceli taký systém, e, všetko pod jednou strechou pre naše malé a stredné podniky. Jedna stránka, kde by mohli byť všetky nevyhnuté informácie. No a čo sa týka energie a surovín, tak dva dni sa diskutovalo o energetike a surovinách, kde sme zobrali otázky, ktoré sme identifikovali v prechádzajúcich desiatich kolách, takže hovorilo sa o potenciálnych prvkoch, ktoré by mohli byť zaradené, a byť súčasťou typu, mohli byť venované energetike a surovinám. A ďalej sa detálne diskutovalo o otázkach, ktoré sme nemali možnosť diskutovať v predchádzajúcich kolách, hlavne čo sa týka energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, Uh, sme diskutovali aj detálnejšie, tiež sme hovorili o vzťahu medzi rôznymi horizontálnymi kapitolami. Nový TTIP, to je dôležitý aspekt, keďže samozrejme chceme špecifické kapitoly o energetike a surovinách, ale tiež pravidlá, ktoré sme zaradili do ich kapitol sa budú týkať investícií v oblasti energetiky a preto vzťah s horizontálnymi kapitolami je veľmi dôležitým aspektom. Teraz pri príležitosti týchto dvojdňových diskusí sme potvrdili pozíciu EÚ, že TTIP musí obsahovať samostatnú kapitolu o špecifických ustanoveniach pre energetiku a suroviny. si myslím, že toto by malo riešiť dve otázky. Musí to venovať eh, samozrejme exportným reštrikciám a obmedzeniam, ktoré existujú v USA pre vývoz ropy a plynu. A takáto kapitola by mala tiež obsahovať pravidlá, ktoré by stanovili regulačný rámec pre obchod a investície s energetickými tovarmi. A to by každá strana mohla využiť v budúcich rokovaniach. A by mohlo jedna z úloh, ktoré zohráva TTIP, a to tiež prispieť k postupnému rozvoju globálnych pravidel. USA zatiaľ nie je v pozícii prijatia rozhodnutie o špecifických eh, kapitolách. Tu názor, že takéto rozhodnutie malo byť prijaté neskôr počas eh, pokračovania rokovania a priebehu rokovaní. Tu chcel povedať ešte, že to kolo sa uskutočnilo v období, keď viete, že prebiehajú veľké aktivity alebo aktivity aj v kongrese o energetických otázkach. Diskusuje sa o viacerých návrhoch zákonov, ktoré mali zrušiť exportný zákaz, ktorý existuje v USA pre ropu. Viete, že niektoré návrhy zákonov hm, zaznamenali istý pokrok v legislatívnom procese Čiže naša strana prijala nejaké rozhodnutie, ale nie je to ešte ukončený proces, keďže e, sa len musí postupovať podobne. Ďalším prvkom, o ktorom by som chcel hovoriť, pán predseda, čo sa týka aktivít, ktorých ste vy priamo boli zapojení dva týždne potom, čo sa uskutočnilo okolo rokovaní vo Washingtone. A to je transatlantický legislatívny dialog, ktorý sa uskutočnil 4. novembra v Washingtone. My si všimli, že otázky energetiky a surovín, o tom sa hovorilo počas tohto dialógu. Niektoré z diskusí sa tiež uskutočnili zástupcami USA. A na mnohých eh, paralelných stretnutiach sa hovorilo aj o týchto témach. Veľmi nás potešilo, že teraz Atlantický legislatívny dialog prijal a vydal spoločné vyhlásenie, kde sa vyslovuje podpora konkrétnej kapitolov energii v dohode TTIP a to je v súhľade s našimi rokovacími cieľmi a je zaujímavé, že vďaka schváleniu tohto spoločného vyhlásenia myšlienka e, takéto kapitoly energii taktiež e, získa, získa podporu aj na úrovni kongresu. Veľmi nás e, táto podpora Európskeho parlamentu teší. Celkom iste prostredníctvom tohto transatlantického dialógu a účasti na ňom poslanci sa môžu presvedčiť o tom, že je to oblasť, v ktorej sa veľmi ťažko rokuje. Ešte na závere niekoľko slov k ďalším krokom. Očakávame teda, že ďalšie stretnutie medzi komisárkou Malstromovou a americkou stranou prebehne v decembri. A ďalšie 12. kolo potom prebehne na budúci rok, pravdepodobne vo februári tu v Bruseli, ešte neboli dohodnuté žiadne presné dátumy. Teraz, keď americká strana uzavrela eh, rokovania o doteraz prebiehajúcej e, dohode bude väčšia energia, väčšie kapacity k dispozícii rokovania o dohode TTIP, teda očakávame intenzívnejší pokrok, aby sme sa dopracovali čo najskôr k záveru týchto rokovaní. Dúfame v priebehu budúceho roka. Thank you, Vesh. I've got a few colleagues on the list. Let me, let me start, colleagues, as I was a, uh, an author of our... Kolegovia, teraz uh, by som pripomenul, že aj my vypracúvame stanovisko výboru INTA na túto tému. Ja som uh, minulý týždeň navštívil Washington vo funkcii predsedu výboru ITRE. Bolo to na pozvanie pána Optona, ktorý predseda výboru pre obchod v snemnými e, zástupcov a taktiež e, na pozvanie po predsedu výboru pre komunikáciu a technológie. Zúčastnil som sa viacerých stretnutí, podujatí. ako aj okrúhleho stola rokovaní na tému energie za účasti amerických a európskych partnerov. Tiež som spolupredsedal s Fredom Aptonom e, spoločnému stretnutiu dvoch výborov Britského senátu. Bolo to e, súčasťou transatlantického legislatívneho dialógu. Niektorí z vás boli tiež prítomní na tomto stretnutí v americkom kongrese. Hlavná téma sa týkala otvorenia trhu s energiou. Ale aj rokovaní typ najmä otázok energetiky, ropy. Je možné, že po mojich rokovaniach s pani Warding, ktorá má na starosti otázky mne energie, a je veľmi blízka prezidentovi Obamovi a taktiež po stretnutí s pani Katrin Novely, ktorá má na starosti hospodársky raz energiu a životné prostredie. Vyplynulo, že sa chcú intenzívne venovať otázkam licencií, aby sa to naplánovalo zhruba e, roka pol, teda zhruba 20 mesiacov, e, čo je doba, keď treba čakať na vydanie licencie v prípade amerických firiem ktoré by chceli vyvážať e, skvapalnený zemný plyn. Ak by sa to podarilo skrátiť, bol by to veľmi významný pokrok a taktiež e, sa uvažuje o úplnom zrušení licencií a to čo najskôr. Hlavnou zodpovednosťou e, bude rozhodnutie kongresu v Stretol som sa taktiež s Lisou Murkovsky, ktorá predseda výboru eh, pre prírodné zdroje a taktiež Heidi Heitkam, eh, ktorá je eh, členkou výboru pre otázky bezpečnosti a medzinárodný obchod. Týkalo sa to všetko energetiky a skvapalneného zemného plynu. Chcel by som položiť tri stručné otázky. Ako vnímate to, že takáto kapitola o energetike vôbec je možná zo strany Američanov. Nie je totiž eh, celkom jasné, či sa to podarí. Viete, že to chceme presadiť a ďalej druhá vec, čo komisia reálne očakáva, že sa podarí eh, dohodnúť z USA vo veci energetiky. Ako teda odhadujete možnosti, najmä čo sa týka otvorenosti našich trhov. Chceli by sme otvoriť náš trh s energiou čo najskôr, teda už od budúceho roka. Diskutovalo sa o tom aj s americkými partnermi. Možno v polovici budúceho roka by sa to mohlo podariť. Ďalšia otázka sa týka verejného obstarávania a malých stredných podnikov. Najvýraznejšie obmedzenia čo sa týka prístupu na trh, sú na úrovni jednotlivých štátov, nie na federálnej úrovni. Na úrovni jednotlivých štátov je podľa nášho názoru jednoduchšie dosiahnuť kompromis. Teraz je priestor klásť otázky. Pán Karinč, nech sa páči. Chcem položiť eh, dve eh, otázky. Najskôr nadviežem na to, čo povedal pán predseda. Skôr taká však všeobecná otázka. Teraz, eh, keď sa uzavreli eh, rokovanie o TPP, eh, nasleduje fáza ratifikácie. Politici sa už nesústreďujú na túto tichomorskú dohodu, a teda my sme to pochopili tak, že teraz by sa mohli intenzívnejšie venovať rokovaniam o TTIP je tomu naozaj tak, alebo nie. Are free, or they should be free, they, they should turn fully to this uh, agreement, where the, the... Očakávalo sa teda, že potom, čo sa uzavrú tieto uh, rokovanie o TPP, uh, bolo tam riziko straty pracovných miest, že sa začne intenzívnejšie uh, rozvíjať rokovanie o uh, TTIP uh, ďalej. Konkrétna uh, kapitola energii. My to považujeme za bezproblémovú vec, avšak USA nie je ochotné podporiť takúto kapitolu. Um, ako to odôvodňujú? Ďakujeme pekne, kolega Kofold. Ďakujem. Ďakujeme za informácie od komisie. Čo sa týka energetiky, kapitolu energii, a ja sa chcem opýtať komisie, nie na tú prvú časť, eh, na vývozné obmedzenie, ale na pravidlá. Mohli by ste nám podrobnejšie povedať, či eh, je dohoda s Američanmi o tom, eh, aké pravidlá sa chcú zaviesť v otázka energetiky a surovín. To by bolo podľa mňa zaujímavé vedieť, aké pravidlá. A ďalej, druhá otázka súvisí s 11. kolom, ktoré ste popisovali. Udržateľný rozvoj v našom vnímaní bol taktiež predmetom rokovaní. Zaujímal ma však, ako to prijímala americká strana, čo sa týka pracovných práv, otázok životného prostredia a tak ďalej. Toto všetko v našom vnímaní súvisí s e, spravodlivou hospodárskou súťažou. Zaujímalo by ma teda, ako sa k tomu stavia komisia. A ešte otázky TLD, myslím, že je dôležité, aby sme na toto pamätali. My sme vydali vyhlásenie spolu s americkou stranou, kde sa spomína aj kapitola energií. Ak som to však správne pochopila, v americkom kongrese je istá dynamika takéhoto druhu. Nechcú totiž aby zo strany administratívy prešli isté kroky, ktoré sa týkajú konania vo veci klimatických zmien, energetiky a tak ďalej. Myslíte si, že je to relevantné v rokovaniach o dohode TTIP? Ako sa teda staviať k klimatickým zmenám? Či sú nejaké predpoklady spoločných krokov? Či sa o tom vôbec diskutuje v tomto kontexte? Ďakujeme. Pani Nibler. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať eh, najskôr za informácie. Chcela by som sa opýtať, či som to správne pochopila. Hovorili ste o konkrétnych témach, eh, ktoré boli predmetom 11. kola rokovania. Chcem sa opýtať, eh, či si myslíte, že v nejakej oblasti sa už podarilo dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky, ak som to správne pochopila, tak Áno, ale bola by som rada, keby ste to podrobnejšie popísali. A ešte ďalšia otázka na tému regulačného rámca. V kontexte TTIP spomenuli ste, že sa o tom diskutuje, akých sektorov by sa to týkalo. Mohli by ste sa aj k tomuto vyjadriť podrobnejšie? A ešte posledná otázka. Viem, že ochrana údajov nie je predmetom rokovaní o TTIP. Nedávno Európsky súdny dvor zaujal stanovisko k Safe Harbor Chcem sa opýtať, či sa o tejto téme hovorilo aj v 11. kolorokovaní, aspoň nejako na okraj, alebo či sa na to vôbec nepamätalo. Ďakujeme, pán Kelly. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za tieto informácie. Zaujímavá otázka energetiky, najmä LNG. Ako už povedali kolegovia predo mnou, um, počkám si na odpovede na ich otázky. Čo sa týka e, časovania týchto rokovaní, ďalšie kolo prebehne vo februári, 12. kolo. Koľko kôl je ešte naplánovaných? A kedy očakávate, že by sa to mohlo uzavrieť? Najmä vzhľadom na blížiace sa voľby v USA. Kedy dúfame, že by sa celý tento proces mohol uzavrieť, koľko ďalších kolí naplánovaných a ktoré ďalšie kola sa budú venovať ďalším otvoreným témam. A tretia vec, tá sa týka malých stredných podnikov. Chcem oceniť to, že tam bude osobitná kapitola. Mohli by ste nám podrobnejšie eh, povedať niečo tejto súvislosti? Jedna z ťažkostí, eh, ktorým čili malé stredné podniky, je, že Neustále máme dočinenia s negatívnymi vyjadreniami tých, ktorých sú proti. Tie typ často nie sú podložené tieto vyjadrenia, ale nemáme žiadne konkrétne fakty k dispozícii, aby sme im mohli protirečiť v týchto ich eh, tvrdeniach. Ak by sa to či to podarilo, znamenalo by toto či ono pre podniky, pre malé stredné podniky v Európe. Potrebujeme pozitívne argumenty. Neustále sa totiž objavujú negatívne argumenty. My by sme teda chceli, aby bola možno šíriť aj tieto pozitíva. Ďakujeme. Pani López Bermejo. Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli, že nás informujete. Chcela by som sa opýtať na tri konkrétne veci. Nič som nepočula o automobilovom sektore. Je to významný sektor, má veľký záujem o túto dohodu, e, čo sa ďalej bude diať s firmou Volkswagen. Tento sektor je veľmi koncentrovaný, vieme, aké riziká sú spojené s tým, keď prenecháme celý tento sektor veľkým nadradným podnikom. E, s tým sú aj miestne kontroly v USA, je to postavené na informáciách zo samotného sektora priemyslu. Zaujímalo by ma, aké plány sú e, v kontexte vzájomného uznávania kontrolných systémov. Myslím, že v tejto súvislosti ešte potrebujeme podrobnejšie informácie. A ďalej plánujete zohľadniť e, aj sociálne a pracovné aspekty pri systéme verejného obstarávania? Čo chcete urobiť preto, aby malé a stredné podniky mali prístup k týmto zmluvám verejného obstarávania? Často totiž žiaľ sú na okraji a získavajú to tí veľkí hráči. A ešte možno taký návrh. Pôvodné návrhy nám chcete predstaviť vo februári, možno by bolo vhodné, keby ste upozornili na to, že sa musia e, zaručovať sociálne pracovné práva aj e, v prípade pracovných zmluv a tiež budú potrebné e, doložky, ktoré sa budú týkať konkrétnych skupín, napríklad verejného sektora a tak ďalej. A ešte by ma zaujímalo, či liberalizácia sektora s energiou bude znamenať, že bude väčšia otvorenosť voči frackingu a fosílnym e, e, surovinám dovaženým z USA. Toľko teda e, zoznam rečníkov, ktorí boli prihlásení do diskusie. Chcem ešte pripomenúť, že v diskusiách s americkými partnermi o zrušení systému licencií. Nežiadame o žiadnu láskavosť USA. Chceme vytvoriť situáciu, ktorá bude prospešná pre obe strany. Väčšina republikánov a mnoho demokratov podporuje myšlienku zrušenia tohto systému dokonca už od budúceho roka. Dokonca aj v radoch senátorov, spomenul som už dvoch z nich, Jeden je zo Severnej Dakoty a druhý z Aliašky. Sú tam však aj ďalší, ktorí majú záujem o zrušenie e, tohto systému licencií, aby sa teda celý trh otvoril. Z nášho pohľadu je to strategicky veľmi významné aj e, z geopolitického hľadiska, aj z hľadiska cien energií, aj na strane USA, aj na európskej strane. Nech sa páči, mohli by ste láskavo odpovedať na otázky? Ďakujem za všetky vyjadrenia, otázky, poznámky. Vy ste sa pýtali, pán predseda, či bude možná kapitola o energii a o surovinách. Predpokladáme, že bude nielen možná, ale my sa budeme snažiť, aby sa podarilo ju do textu zapracovať. Bola by totiž veľmi užitočná vzhľadom na výzvy, ktoré sa tu práve spomenuli, aj čo sa týka eh, bezpečnosti dodávok energie, aj čo sa týka konkurencieschopnosti našich eh, odvetví náročných energiu. Taktiež by sa tým uzavrela tá priepasť v úrovni cien medzi týmito dvoma mocnosťami. Teda reálne, aké sú naše očakávania, to bola ďalšia otázka. Chceme, aby v tejto kapitole boli spomenuté vývozné obmedzenia. Vy ste spomenuli vo vašej prezentácii konkrétne spôsoby, ako sa postaviť k týmto obmedzeniam, ale súhlasím aj so zavedením istých pravidiel, ktoré by, by podľa nás boli e, potrebné v oblasti energie surovín. A to preto, že pravidla VTO nepokrývajú dostatočne sektor energetiky a preto sme začali my prostredníctvom bilaterálnych dohôd s partnermi ako napríklad s Ukrajinou, s Gruzinskom, s Moldavskom, sme začali um, vyvíjať konkrétne pravidlá pre energiu a suroviny. A teda v rámci TTIPu teda budeme rozpracovať takéto pravidlá Taktiež chceme, aby európske pravidlá sa potom pretavili aj do globálnych pravidel v tejto oblasti. Taktiež ste sa pýtali na verejné obstarávanie. Ano, či tam sú alebo nie sú možnosti na vnútroštátnej úrovni v USA. No už to, čo hovoríte, to je niečo veľmi dôležité, pretože verejné obstarávanie netreba vidieť len na federálnej úrovni v USA, ale tiež na úrovni jednotlivých e, štátov amerických. Taktiež sme nedávno rokovali s Kanadou. Tam sme vyvíjali určité úsilie v oblasti e, verejného obstarávania, aby to nebolo len na e, štátnej úrovni, ale aj na provinčnej. Takže tam budú pokryté obe tie úrovne, aj federálna, aj celoštátna. Myslím si, že v oblasti verejného obstarávania sa musia uplatňovať eh, národné princípy zaobchádzania a to by potom taktiež eh, bolo pozitívne pre malé stredné podniky, lebo taktiež by sa mohli zúčastňovať eh, na verejnom obstarávaní v USA. Takže toto je špecifický aspekt toho, ako by sa malé stredné podniky mohli zúčastňovať na takýchto kontraktoch, takže tieto národné princípy zobchádzania by to umožnili. Ďalej zaznela otázka v súvislosti s novým kontextom e, na základe e, dorokovania TPP. Ako som povedal, tak prebehlo dobre kolo rokovaní s pozitívnou energiou aj z americkej strany a dúfame, že sa bude vyvíjať čoraz väčšie úsilie aj na americkej strane. No a to, že rokovania sú končené, to teraz znamená, že budú môcť vložiť viac energie do rokovania o TTIP. No ale oni ešte musia to všetko prediskutovať s kongresom, aby teda TPP, aby sa to mohlo ratifikovať, ale myslím si, že už bude viacej priestoru z ich strany na rokovanie o TTIP. Taktiež už zaznela otázka ohľadom toho, prečo USA nechcú tam mať e, kapitolu ORM, aké argumenty používajú. Nuž, to je oblasť, na ktorú oni nie sú zvyknutí, že sa o nej rokuje v rámci rokovania o e, obchodných dohodách. Oni o tom za posledných 20 rokov nikdy nerokovali. Snažia sa, snažia sa riešiť otázky súvisiace s e, energiou prostredníctvom horizontálnych ustanovení. No a my s takýmto prístupom nehovorím, že nesúhlasíme, ale okrem tohto prístupu sú potrebné ešte určité konkrétne ustanovenia, pretože tie horizontálne ustanovenia nemôžu vyriešiť všetky aspekty súvisiace s energetikou. Takže vedieme príslušnú diskusiu s americkými partnermi, aby sme ich presvedčili, že je užitočné okrem tých horizontálnych ustanovení tam mať ešte aj určité špecifické ustanovenia. Ďalej tu zazneli otázky ohľadom kapitoly o udržateľnom rozvoji a aká bola americká strana. Nuž, oni reagovali Takže my sme predstavili náš návrh, takže skôr z našej strany to prišlo. A oni ešte nedodali žiadny konkrétny návrh, takže toto kolo skôr bolo o objasňovaní európskeho návrhu, čo tým presne myslíme a čo presne náš návrh obsahuje. Taktiež ste sa pýtali na klimatické zmeny. Áno, Hovoríme tu o obchodných rokovaniach, ale nám je jasné, že keď diskutujeme napríklad o energetike a o súrovinách, tak e, akékoľvek ustanovenie v rámci takejto kapitoly nemôžu podkopávať naše ciele v oblasti klimatickej politiky. Už toto bolo jasne povedané. Práve naopak, naše ciele by mali byť týmto spôsobom posilnené. Ale nemáme žiadne priame nástroje v rámci TTIP, e, ktoré by slúžili potom našej klimatické politike. Ďalej, otázka, či sme riešili ochranu údajov v tomto kole rokovania. Ako viete, tak ochrana údajov nie je súčasťou diskusí a nediskutovalo sa o nej v priebehom tohto kola. Ďalej ste sa pýtali na to, o akých sektoroch sme najšpecifickejšie diskutovali. Takže je to tak 9 sektorov, ktoré, o ktorých sa diskutuje a ktoré by mohli potom byť obsiahnuté v sektorálnych prílohách. To sú zdravotnícke pomocky, farmaceutické eh, látky, eh, kozmetika, textil, auta, IKT, inžinierské sektory, e, chemický priemysel a pesticídy. Takže čo týka aut, tak poviem to jasne, keďže otázka bola tiež jasná. Rokovali sme z USA ohľadom bezpečnosti, ale nie o emisných normách. Emisné normy nikdy neboli súčasťou e, regulačného alebo programu rokovania o TTIP. Pani López Bermecho položil otázku ohľadom možných dôsledkov liberalizácie energetického sektora na základe rokovaní. Aký to bude mať dopad na fracking, na štepenie tu, pokiaľ s vami diskutujem, tak stále opakujem, že v dohode nie je nič, čo by mohlo narušiť zvrchované práva oboch strán dohody, čo sa týka rozhodovania o tom, či určitý energetický produkt bude ťažený alebo využívaný každý členský štát, každý americký štát má zvrchované právo si sám rozhodnúť, ako bude postupovať. No čo mi typ? Ide o to, že pokiaľ padne takéto rozhodnutie, tak by sa nemalo rozlišovať medzi e, dostupnosťou týchto zdrojov. Ďalej, na záver možno otázka pána Kellyho. Malé stredné podniky, tomu sa dostaneme možno bilaterálne skôr, lebo teraz nemám čas hovoriť o všetkých tých aspektoch. Tá vaša otázka ohľadom načasovania harmonogramu. Ďalšie kolo príde vo februári. Neviem, koľko bude presne kôl v roku 2016 je dôležité zaznamenať čo najväčší pokrok budúci rok. Ideálne by bolo, keby sme rokovania uzavreli ešte pod eh, Obamovou vládou, ale je ťažké to nejak predvídať. Takže snažíme sa zaznamenať čo najväčší pokrok. Už priebehu začiatku budúceho roka, tak aby sme potom neskôr mohli riešiť ďalšie záležitosti. Je samozrejme ťažké už teraz takto predpovedať, že kedy skončia rokovania. Ďakujem. To bolo všetko. Áno, ďakujem už neskoro na nejakú no, novú diskusiu kolega Turmes. Je už trochu neskoro, pretože sme mali už mm, končiť. Prepačte, možno jednu vetu, keď chcete pridať. No už skôr k tej otázke tých časových intervalov uzavretia rokovaní. Chápem, že hlavne chceme, aby európske podniky mali väčšiu šancu a vytvoriť rovnaké podmienky, ako vidíme aj v Európe. Pre, rovnaké podmienky pre všetkých, ale nevidím, že by niekto v Amerike voličom pred voľbami eh, hrdo rozprával, že americký trh sprístupnil európskym firmám. Takže nie je to tak, že čím viac sa blížia voľby, tak tým ťažké, ťažšie budú diskusie z americkej strany. A to si myslím, že ten celkový obrázok. Takže koľko času ešte máme na to, aby sme uzavreli tieto rokovania? Ďakujeme. Toto je len politická otázka. Ja som sa všetkých Američanov opýtal rovnakú otázku a povedal som, ako presvedčiť amerických občanov a ich verejnú mienku, že by sme mali smerovať k TTIP. Takže to je čisto politická kľúčová otázka, v podstate veľmi dôležitá. Takže to bol bod 12 našho programu. Chcel by som vás informovať. Takže bod číslo 1, nelegislatívna správa, priemyselná správa, priemysel, tá správa bola udelená EPP. Ďalej, čo sa týka Eh, digitalizácie a dopadu na pracovný trh. Tam kolegyňa Emina Petra Timperanači bola eh, označená ako koordinátorkou za ITRE a kolega Saudargas bol menovaný zástupcom. Bod 3. Rozhodnutie koordinátorov ohľadom spustenia iniciatívy eh, paperless vo výbore ITRE ktorá začne v januári 2016. Poslanci budú na individuálnej báze kontaktovaní, to je veľmi dôležité. Takže iniciatíva Paperless bez papiera od januára 2016, o dva mesiace, alebo štyri koordinátory potvrdili e, dlhodobé metódy ITRE ohľadom kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú vždy dostupné len v angličtine. Samozrejme, že môžete protestovať, namietať, ale pokiaľ budeme stále namietať, tak sa to nikdy nedorieši. Je to ťažké. Ja chápem, že viacjazyčnosť je niečo, čo je pre všetkých veľmi dôležité, ale toto je naše rozhodnutie za koordinátorov. Takže uvidíme sa o tretej. Spoločné zasadanie ITRA imco o tretej veľmi dôležité. Nemyslím si, že má ne, mám niečo podať bodu rôzne. Bod 14 je návrh ďalšej schôdze 30. E, novembra a 1. decembra. 30. novembra po obede, 1. decembra ráno aj po obede v Bruseli. To znamená o pár týždňov ďalšia schôdza v Bruseli. A dnes o tretie IMKO i tre spoločnosť schôdza. Ďakujem. Uvidíme sa o pol hodiny.